Kompetentné nemecké orgány ma informovali, že pán Kohn je menovaný na miesto pána Martina Šulca s platnosťou od 24. februára 2017. Parlament zaznamenáva toto menovanie a my vítame nového kolegu a upozorňujeme, že v